súdnom konaní pre všetky tieto osoby. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. To znamená, že sme uzavreli rozpravu o Guantaname a budeme hlasovať hneď potom, ako dokončíme ďalší bod, a to je Ukrajina, prípady Julie Timošenkovej a ďalších členov bývalej vlády. A teraz odozdávam slovo pánovi Vigeninovi na 1,5 minúty. От името на групата на социалистите и демократите искам да заявя, че за нас демократично... Politická skupina socialistov a demokratov vyhlasuje, že situácia a demokratický vývoj na Ukrajine je prioritou a v žiadnom prípade nepríjmeme žiadne kompromisy e, výdobytky ukrajinského e, ľudu by nemali byť spochybňované nejakými internými či vonkajšími okolnostiami treba prísť iniciatívami, aby sa lepšie bojovalo proti korupcii a my musíme ukrajinskú vládu v tomto podporovať. Vykorenie beztrestnosti umožní, aby sa Ukrajina viacej priblížila k EÚ. Dnes nás síce je možné obviňovať, že chceme istým spôsobom ochraňovať elity a E, keď si spomeniem aj na prípad pani Timošenkovej a na otázky súvisiace so, sú, so súdmi a tak ďalej. Otázka je, že či by sme mali zasahovať do vnútorných e, záležitostí Ukrajiny. tak, ako postupuje e, s, e, Ehm, tak ako k tomu došlo, nemôžeme ehm, využívať princíp kolektívnej viny. Potrebujeme spravodlivejší prístup, ktorý by nám umožnil, aby sme podpísali také uznesenie, aby sme dali väčšiu príležitosť spolupráci medzi Ukrajinou a EÚ prístup, ktorý sa vybral, je prístupom ideologickej konfrontácie a my predložíme naše vlastné uznesenie a budeme žiadať o podporu pre toto uznesenie teraz pán Kohliček. Pán Posolt, mám modrú kartu, nech sa páči. Chcel by som sa iba opýtať kolegu, čo sú vlastne tie trvalé vedomosti, na čo sú nám tie trvalé vedomosti o univerzálnosti ľudských práv, keď platia potom iba v niektorých prípadoch. To je sovietská argumentácia, že sa nesmieme miešať do vnútorných záležitostí inej krajiny, pokiaľ ide o ľudské práva, tak to budeme robiť vždy. Hlavne u takého dôležitého partnera, ako je Ukrajina. Искам да кажа, че не говорим за намеса във вътрешните работи Nehovorím o tom, aby sme zasahovali do vnútornej politiky, hovorím skôr o zasahovaní do práce súdov a spravodlivosti. Vláda nesmie zasahovať do právnych konaní a do súdov a my by sme nemali zasahovať politickým spôsobom sú členské štáty EÚ, e, ktoré majú podobnú situáciu. Áno, pán Poselt, chcete, aby sa ľudské práva obhajovali všade? Áno. Ale niekedy e, tie obvinenia, čo padli, sú absurdné. Modrú kartu nemôžete použiť pre toho, ktorý už sa modrou kartou niečo pýtal iného ročníka. Teraz pán Kohliček. Ďakujem. Kolegovia, sú momenty, keď sa nestačím čudovať. Jedna z takýchto chvíľ bolo, keď som si prečítal návrh rezolúcie o Ukrajine. Netušil som až do tohto okamžiku, že ministri a ministerskí predsedovia niektorých krajín sú vybavení doživotnou imunitou. Je pozoruhodné, že Európsky parlament na jednej strane vyžaduje dôsledný postup proti korupcii a na druhej strane vo chvíli, kedy je obvinený člen bývalej vlády, pán Danilišin, je dostane azyl a dokonca v mojej krajine, v Českej republike. Je to pán Bohdan Danilišin. Bez toho, že by sme skúmali jeho prípad, pán Danilišin nikdy nebol členom žiadnej politickej strany. Jeho obvinenie má iba hospodársky charakter. Žiadajme dôsledný postih za korupčné konanie aj v Európskej únii, aj mimo nej. Je to správne, prečítajme si ústavu príslušnej krajiny a skúsme zistiť fakty. Keď korupcia v EÚ bude skutočne odstranená, potom sa vráťme k cisárským radám, ktoré boli udelené. Skupina GUE súhlasí so všeobecnými časťami tejto rezolúcie, tohto uznesenia, ale v konkrétnych bodoch má vážne pochybnosti a preto toto uznesenie nepodporí. Ďakujem. A ja ďakujem. A ďalším lečníkom je pán Galer. A ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Je tu teraz dôvod kritizovať situáciu na Ukrajine, predovšetkým e, spôsoby, akým sa uplatňuje politická moc na Ukrajine. E, politické procesy sa teraz uplatňujú na to, aby sa stíhala Timošenková aj ďalší členovia bývalej vlády. To je porušovanie ich práv. Keby sme sa teraz pozreli e, teraz do spisov, e, videli by sme, odkiaľ vlastne prichádza vietor a, a akým spôsobom sa zneužíva justícia na takéto politické e, procesy. Prezident Kovič a jeho štruktúry musia zastaviť tieto procesy, pretože je zodpovedný za to, čo sa deje Timošinkovej a ostatným. A Janukovič a jeho správanie je testom toho, ako sa naozaj dodržiavajú ľudské práva a hodnoty eh, v Európskej únii a predovšetkým na Ukrajine. Máme tu modrú kartu od pána Kovala. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Súhlasím s vami v mnohých bodoch a veľmi dobre vieme, aké dôležité pre naše štáty v strednej a východnej Európe bolo dôležité pripojiť sa k EÚ, aká dôležitá bola perspektíva vstupu do EÚ. Boli by ste ochotní pripustiť, že takáto politická perspektíva by mala byť poskytnutá aj ukrajinskej spoločnosti? Boli by ste ochotní otvorene povedať, že cesta do Európy je otvorená a podporili by ste to verejne v parlamente? Ďakujeme. Cesta Ukrajiny e, do Európy určite nemôže viesť e, cez takéto spôsoby a prostriedky. Ďakujeme pekne, pani Ojlan. Uh... Vážený pán predsedajúci, nie sme tu dnes na to, aby sme posudzovali vinu alebo nevinu Julie Timošenkovej. Je to mimo tejto debaty, pretože ukrajinské úrady postupujú podľa právnych predpisov, prijali opatrenia, ale také opatrenia, ktoré porušujú právny štát a my protestujeme proti tomu, že sa eliminujú politickí oponenti na Ukrajine tak, že sa pritom používa ešte aj justičný systém. Musia byť tí, ktorí boli obžalovaní, musia dostať obhajcov, musia byť dodržané všetky predpisy a ich obvinenia musia korešpondovať istým spôsobom s reálnymi možnosťami toho, čo mohli urobiť. Myslím si, že zadržiavanie e, je proti právnemu štátu a toto, čo sa deje, vzdialuje Európu od vzdialuje Ukrajinu od európskych hodnôt. Myslím si, že to všetko znemožňuje a obmedzuje budúce možnosti e- e- Ukrajiny pri vstupe do EÚ. Ďakujem pani Ojuland. Pán Romevaj Rueda. Dôvodom, prečo zelení podporili toto uznesenie, bolo to, že sme to považovali za boj proti korupcii a to je najdôležitejšie. Ale na Ukrajine sú aj iné veci, treba etablovať právny štát, a vzťahy Ukrajiny s Európskou úniou a integrácia, to sú ďalšie aspekty celej veci. My zdôrazňujeme, že toto všetko si vyžaduje spravodlivý nezávislý súd, spravodlivý pra- spravodlivé právne konanie a o to sa obávame, že celková mienka toho, že e, to, čo bolo vznesené proti Julii Timošenkovej niektorým členom jej vládneho kabinetu, tu nie je celkom košer, pretože skôr tu ide o politikárčenie a zneužívanie moci. Preto žiadame ukrajinské úrady, aby sa nepoužili takéto súdne prostriedky selektívne a aby sa e, prokuratorské záležitosti a súdne záležitosti arbitrárne nepoužívali proti politickým oponentom. Voláme potom, aby sa ukrajinské úrady vyhli selektívnemu a účelovému využívaniu súdnych prostriedkov, pretože vždy treba zaručiť právo na spravodlivý proces. Komisia musí pomôcť pri eh, justičnej reforme na Ukrajine. Treba pomôcť vybudovať na Ukrajine príslušné kapacity a eh, Európska poradná skupina pre eh, Ukrajinu na vysokej úrovni by mala byť zapojená do tejto veci a mala by sa zapojiť do práce a justícia. Teraz budú hovoriť rečníci za politické skupiny. Začneme EPP a pani Basesku. na slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Reštriktívne opatrenia proti Julii Timošenkovej Súčasná moc pokračuje v akciách proti členom bývalej vlády, aby ich, aby oslabila opozíciu a my sme veľmi znepokojení zneužívaním súdov, selektívnymi procesmi, ktoré sú, slúžia na to, aby postihovali opozíciu. To ohrozuje právny štát a demokraciu na Ukrajine. Žiadame od Kieva, aby zabezpečil nezaujaté a nezávislé fungovanie ukrajinskej spravodlivosti a to vďaka spravodlivým procesom pre obvinených. Žiadame od nich, aby rešpektovali pravidlá demokratického štátu, aby rešpektovali ľudské práva. To je aj záväzok, ktorý Ukrajina prevzala na seba pri podpise východného partnerstva potrebujeme takýmto spôsobom dosiahnuť pokrok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 východného partnerstva. Ukrajina je jedným z najdôležitejších partnerov Polska v, a, okrem únie a únia e, musí mať celé veci prospech. Zároveň treba povedať, že ak Ukrajina sa chce priblížiť EÚ, potom bude musieť prijať jasné európske normy, štandardy aj v justícii. Nevyzerá to dobre, keď Vidíme to, čo sa deje na Ukrajine, tie vzájomné obviňovania, to selektívne účelové využívanie súdov. Preto vítam vyvážený vyváženú výpoveď, ktorá tu odznela. Pani Timošenková sa tiež vyjadruje vyváženie, to sa mi páči, ale my tu potrebujeme špecifické nástroje, aby sme mohli pomôcť Ukrajine. O akých nástrojoch hovorím? Je to poradenská skupina, ktorá pomôže Ukrajine zreformovať justíciu. Tam môžeme pomôcť. Môžeme pomôcť pri vyškolení sudcov a justičných úradníkov. A dúfam, že poľské predsedníctvo takéto niečo presadí v rade. Ďakujeme. Pán Donskis za liberálov a demokratov, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegovia, Ukrajina je demokraciou a preto by sme mohli vyjadriť znepokojenie obavy priateľovi, spojencovi. Nikto nie je dokonalý, ale podľa európskych politických štandardov, podľa európskych noriem, aj v súlade s logickými hodnotami demokracie očakávame od ukrajinských úradov, aby nezneužívali politickú moc, aby neiniciovali politicky motivované súdy, ale aby mali všetci obvinení právo na spravodlivé súdy a nie odvety. Julia Timošenkova a iní členovia bývalého kabinetu na Ukrajine boli dlho rivalmi prezidenta Janukoviča a nemali by sa vnímať ako kolektívne vinní a zodpovední za to, čo sú bežne používané politické praktiky. Demokratický štát ponúka takúto šancu všetkým občanom, aby sa obhajovali pred súdom, spravodlivým súdom. Treba pripomenúť našim priateľom, ako funguje demokracia. Ďakujem. Teraz pán Tanok za konzervatívcov a reformistov, vážený pán predseda. 6 rokov uplynulo od oranžovej revolúcie a ešte stále rivalita a napätie vládnu na Ukrajine. Timošenková a niektorí členovia vládneho kabinetu sú prenasledovaní pred súdom, ako keby boli zločinci za e, veci, ktoré spáchali počas politického ťažkej práce. Mne sa to zdá vykonštruované. Podľa mňa sa Viktor Janukovič snaží zneutralizovať jedinú politickú osobnosť, ktorá by mala schopnosť e, sa mu postaviť. Oranžová revolúcia bola priamou reakciou na pokusy Janukoviča podvodným spôsobom v roku 2004 vyhrať e, prezidentské voľby. A on za tento zločin nikdy nebol prenasledovaný. Pani Timošenková má podporu na západnej Ukrajine a je stelesnením nádeje, miliónov Ukrajinčanov. Je veľmi zaujímavé, že nedávne obvinenia, ktoré sa týkajú rozpočtu za lieky, vôbec neboli namierené proti Zenovojovi Midnikovovi, ktorý bol ministrom e, zdravotníctva, ale proti e, pani Timošenkovej. Ak by Janukovič chcel naozaj znížiť politický potenciál pani Timošenkovej. Nech tak urobí v otvorenom politickom boji pred voľbami a nie politickou manipuláciou justície. A moja otázka na pána Vigenina. Socialistická skupina podporuje politickú nestrannosť e, prokurátora na Ukrajine. Pán Vigenin, môžete na toto odpovedať? Vy veríte prokurátorovi na Ukrajine?

znevierohodňujú ukrajinskú justíciu, policiu a súčasnú vládu. Tieto persekučné praktiky bývali zvyčajne v arzenáli totalitných komunistických režimov v minulom storočí a tí občania únie, ktorí žili v takýchto režimoch, sú mimoriadne citliví na tieto veci. My vnímame, že opäť ide o zneužívanie verejnej moci na diskreditáciu politických súperov, ale to je absolútne nepripustné pre demokratickú spoločnosť. Upozorňujem, že to zásadne spochybňuje nezávislosť ukrajinskej justície pred očami celého sveta. Za týchto okolností vyzývam štáty EÚ, aby, podobne ako Česká republika, boli pripravené poskytnúť politický azyl prenasledovaným ukrajinským opozičným politikom a zvažovali sankcie voči Ukrajine za porušovanie medzinárodného práva, ak sa situácia na Ukrajine nezmení. Ďakujem. Ja také ďakujem a předávám slovo. A ja ďakujem. Slovo má pán Koval. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja neviem, e, aká je skutočná téma tejto rozpravy, veď fakty sú jasné. Mali by sme sa postaviť na stranu tých, ktorí boli obžalovaní? Odpoveď znie určite áno, ale zároveň by sme mali prísť k istým záverom a tie musia byť vyvodené aj úradmi na Ukrajine. Ak chcete mať demokraciu na Ukrajine, treba rešpektovať aj opozíciu a toto treba veľmi jasne a nahlas povedať. A treba to povedať aj tu, v tejto snemovni. Toto bola skúsenosť aj Českej republiky, Slovenska, časti Nemecka. Musíme povedať, že tu je priestor pre Ukrajinu, miesto pre Ukrajinu v Európe Európe, bez ohľadu na to, akú vládu Ukrajina bude mať e, na tejto kryžovatke historickej. A to treba povedať otvorene, ak nedáme Ukrajine túto perspektívu, neumožníme im túto ambíciu, táto krajina sa bude klzať späť do regresie a nebude napredovať, musíme otvoriť dvere Ukrajine. Ďakujeme. Teraz pán Migalsky. Ďakujem za slovo. Dovolte mi citovať pána Tonského, ktorý povedal, že Ukrajinci sú naši priatelia, spojenci, súhlasím s tým. Myslím si, že takto by sme mali na nich hľadieť, na našich priateľov v Kieve, ale zároveň treba povedať, že zdieľam vaše obavy. Nie som spokojný s tým, ako ukrajinská demokracia v praxi funguje, ako naklada s ľudskými právami. Dovolte mi položiť vám otázku, čo ste urobili vy, čo ste všetci vy, ktorí odsudzujete situáciu na Ukrajine. Veľmi výrečne, čo ste vy urobili, dámy a páni, aby ste vyslali jasné posolstvo ukrajinským priateľom. Povedali ste priamo im, že možno jedného dňa práve táto snemovňa privita ukrajinských poslancov a že právny štát a demokracia na Ukrajine závisí aj od Európskeho parlamentu, od nás? Ďakujeme. Pán Poselt má modrú kartu. Rád by som sa spýtal, či v tomto parlamente sme schválili uznesenia a to obrovskou väčšinou. A tam sme konštatovali, že zdôrazňujeme európsku perspektívu pre Ukrajinu a bolo takýchto uznesení viacero, nie len jedno. Ďakujem, pán Posolt. Predovšetkým, nie, po druhé, ďakujem za uznesenie. Ale aká je otázka? Otázka znie, či to je to najlepšie, čo môžeme urobiť. Je toto to správne posolstvo ukrajinským priateľom? Ukrajinci teraz bojujú proti tomu, čo my v Poľsku a v Čechách, proti čomu sme bojovali v minulosti. A koľko pozitívnych posolstiev vyslala nemecká vláda napríklad. Pán Kelly má slovo. Cesta k demokracii je často trnistá. Niektoré krajiny sa po nej vedia pohybovať rýchlejšie, iné pomalšie. A krajiny bývalého sovietského zväzu Eh, sú práve v takejto situácii. Máme tu kolegov niektorých krajín už teraz medzi sebou v Európskom parlamente, ale iných nie. Ukrajina je príkladom tých druhých. Myslím si, že Ukrajina už ukázala istý progres, ale treba ísť ešte ďalej, aby etablovala skutočnú demokraciu. Predovšetkým musí v nej prekvitať občianská spoločnosť a po druhé, štátna kontrola nad mimovládkami nesmie existovať a po tretie, musí mať úplne nezávislú justíciu. Po štvrté, musí mať silnú a slobodnú opozíciu, pretože nie je možné mať demokraciu bez silnej, slobodnej a aktívnej opozície. A my v Európskom parlamente všetkými prostriedkami pozbudzujeme Ukrajincov, aby sa dali do boja a aby nastolili plnú demokraciu. Bez toho nebude napredovania. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán Kelly. Slovo má pani Esaja todellakin nämä Timotsenkoa vastaan. Áno. Tri obvinenia proti pani Timošenkovej. Na ne odpovedala, e, že to boli obvinenia z politických dôvodov a ja si myslím, že pani Timošenková ako aj ďalší bývalí členovia vlády, oni boli obvinení z korupcie ako tu už správne padlo, my tu nie sme na to, aby sme súdili, že či sú tieto osoby vinné alebo nie, ale musíme pripomenúť na to, akým spôsobom sa robí spravedlivosť, aby nebola selektívna a aby opatrenia spravodlivosti sa príjmali eh, transparentne a aby sa aplikovali princípy nediskriminácie. Ja ďakujem tiež pani Eštonovej za jej vyhlásenia a obavy v súvislosti s obvineniami a s tým, že poukázala, že tieto súdne procesy by mohli byť politicky orientované a jednoznačne spravodlivosť musí ísť správnym smerom a nie politicky zneužívaná. Teraz pán Silvestri. You have the floor. Prego. Máte slovo, nech sa páči. Ospravedlňujem sa, hovorí pán Silvestri. Ukrajina je demokraciou, priateľská krajina, susedná krajina, ale bude musieť prijať aj také opatrenia, aby súdna moc bola nezávislá, aby nebola súdna moc politizovaná. Prebiehajú tam veľmi často politizované súdne procesy, opozícia sa kriminalizuje, aby sa jednoducho odstránila bývalá predsedkynia vlády Timošenková a ďalší sú obvinení. Ide o skutočnú politickú konfrontáciu v netransparentných súdnych postupoch. Vláda e, by mala postupovať legálne a mala by aplikovať pravidlá právneho štátu a rešpektovať ľudské práva, tak ako sa píše aj v dohode o partnerstve. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci a teraz pani Korhola. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Bývalá predsedkynia vlády pani Timošenková bola obvinená z prípadov korupcie. Ak bude uznaná, že je vinná, tak môže byť odsúdená na 10 rokov väzenia. Je tu veľa otázok, ktoré um, ehm, vyvstávajú a určite tieto obvinenia môžu byť aj politicky motivované. Preto je dôležité, aby sme poukázali, že súdne spory a obvinenia proti predstaviteľom opozície e, to je niečo, e, čo nie je akceptovateľné a preto žiadame väčšiu transparentnosť spravodlivosti, e, žiadame aplikáciu pravidel právneho štátu a žiadame tiež, aby sa silnejšie rozvíjala demokracia v Ukrajine musia e, prebrať zodpovednosť za to, aby zrealizovali e, reformy, ktoré doteraz zaostávajú. A posledným rečníkom v tomto kole bude pán Matula. Podpora uznesenia ktoré hovorí o bývalých členoch ukrajinskej vlády. Potrebujeme toto uznesenie a chceme e, rešpektovať základné princípy EÚ a to je aj rešpektovanie ľudských práv. A nie je to ukrajinská spravodlivosť, ktorá nás znepokojuje, ale to, že politika môže zasahovať do pôsobenia spravodlivosti. EÚ je spoločenstvom hodnôt, a preto musíme podporiť demokraciu na Ukrajine, aby sa rešpektoval aj princíp prezumcia neviny a aby sa rešpektovali základné ľudské práva. Upozorňujem na to, že musíme naďalej podporovať Ukrajinu, aby rozvíjala svoje reformy, aby sa približovala jej legislatíva k aký komunitér Úspech reforiem na Ukrajine bude závisieť od toho, akým spôsobom bude rešpektovať právny štát, princípy demokracie a transparentnosť. Pokiaľ ide o obvinenia na pani Timošenkovú a ďalších bývalých členov vlády, nemôžeme odpovedať e, zneužívaním moci na zneužívanie moci. Demokracia musí v, na Ukrajine fungovať a my ju musíme podporiť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci a teraz pán komisár Tinger, nech sa páči. Pán predsedajúci, vážené dámy a páni poslanci. Komisia sleduje vývoj situácie na Ukrajine veľmi pozorne a vy ako parlament tiež sledujete tento vývoj. Bývalí členovia vlády na Ukrajine, e, pani Timošenková a Lučenko, všetko sú ľudia, ktorých sa táto situácia týka. Už celé roky sledujeme možné motívy ukrajinskej politiky Európska únia sa angažuje v tejto veci a sleduje veľmi pozorne vývoj. Pred niekoľkými dňami sme uverejnili správu o pokroku na Ukrajine. Táto správa ukazuje obraz krajiny za posledný rok. Naše hodnotenie situácie, ktorá sa nezmenila, poukazuje na nevyhnutnosť reformy justičného systému a správa takisto hovorí o tom, že zákonnosť pri trestných konaniach a takisto aj právo na spravodlivý proces musia byť zaručené, aby sa justícia nevyužívala na politické ciele. V prípadoch, v ktorých hovoríme o členoch bývalej vlády, sa musí rozhodovať bez politického tlaku. E, Svojvoľné konanie justície sa považuje za excesívne, e, dochádza k zatýkaniu a k obmedzovaniu cestovania osôb, ktoré boli členmi bývalej vlády. Občianská spoločnosť na Ukrajine sa tiež zaoberá touto situáciou. zahraniční obchodníci a na Ukrajine a takisto aj experti na celom svete sa domnievajú, že členovia bývalej vlády sú vystavení obrovskému tlaku. Treba naozaj urobiť reformu justície a takisto to treba riešiť aj na Rade Európy prikladáme veľkú vážnosť tejto situácii v krajine, ktorá sa uchádza o zmluvné vzťahy s Európskou úniou. Bezchybná a dobre fungujúca justícia má preto obrovský význam. Nechceme stať na ničej strane, ale chceme, aby na Ukrajine prebiehali spravodlivé, nestranné, nezaujaté súdne konania. Štát si potrebuje aj znova získať dôveru svojich občanov. Dámy a páni, ako som povedal, tempo približovania Európy k Ukrajine a naopak závisia od toho, či sa tam budú dodržiavať ľudské práva, či sa tam budú dodržiavať demokratické princípy, ako aj princípy právneho štátu. Tieto princípy nesmú byť v nejakom prípade spochybňované. Toto zodpovedá aj našim cieľom v oblasti európskej susedskej politiky. V nasledujúcich dňach, dňoch zasadne Rada pre spoluprácu medzi EÚ a Ukrajinou a tam budeme klásť dôležité otázky. A takisto odovzdáme jasné posolstva Ukrajine, že prikladáme veľký význam reforme justície. My sa tešíme a máme radosť z odhodlania Ukrajiny ukončiť rokovanie s Európskou úniou ešte do konca roka. To je veľmi dobré ale tieto rokovania o asociácii, o dohode o asociácii k Európskej únii a všetko, čo môže Európska únia ponúknuť e, Ukrajine, musia byť podmienené reformou justície, volebným systémom, volebného systému a ústavy. Ukrajina ale nie je sama. Musí sa však prejaviť musí ukázať, že má snahu zmeniť súčasnú situáciu, ak chce ďalej spolupracovať s Európskou úniou. Budeme pomáhať e, Ukrajine a podporovať ju v jej úsilí. Na záver by som chcel povedať, že spravodlivé trestné konanie je niečo, čo rešpektujeme úplne bez slova. Rovnako v Kieve ako v Bruseli. Ale náš dialog sa týka konaní, ktoré nie sú také. Ak sa Ukrajina chce priblížiť Európe, bude musieť e, pokračovať v oblasti justície transparentnejšie než doteraz. Danke, komisár. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Takže kolegovia, tým sme uzavreli rozpravu o Ukrajine a teraz môžeme e, prejsť k hlasovaniu. E, prvý bod bude hlasovanie o šiestich návrhoch uznesení o Madagaskare. Je to menovité